Ladies and gentlemen, I apologize for that. Ospravedlňujem sa, eh, kolegovia. Mám veľa úloh, ale aj tak sa teším, že môžem byť teraz tu. Eh, v programe sa eh, udialo niekoľko zmien. K bodu 3 bude informácia o trialogu k CPC. 4. Dialog s komisiou k prvej integrovanej správe o implementácii štandardizačnej politiky e, sa odročuje a šestka legislatívna kontrola sa presunie ako posledný bod zajtra popoludní o 16.40 konkrétne. Za predsedkyňu nemám žiadne ďalšie e, oznámy. Len toľko snáď, že ste vítani e, o, 19. v poslaneckom bare na drink, ak sa chcete ku mne pridať. Samozrejme, že nemôžem vás všetkých pozvať na pohárik. Ale prejdeme teda k k bodu e, update e, k trialógu. Ďakujem, Vicky. Stručne k prvému trialógu, ktorý sme začali minulý štvrtok v rade. Tu sme, okrem formálnych a technických záležitostí, ako je odsúhlasovanie harmonogramu a štvor stĺpcového dokumentu, identifikovali i zoznam politických otázok, tam, kde sú najväčšie rozdiely v pozíciách troch inštitúcií, hlavne inštitút rozsiahleho porušovania práva s komunitárnou dimenziou potom pre mlčacia lehota, článok 4, súbor právomocí dozorných orgánov a spôsob ich vykonávania, výstražný mechanizmus a zapojenie spotrebiteľských organizácií či asociácií obchodníkov. To sú tie hlavné témy, ktorými sa budeme zaoberať na trialógu, ktorý bude potom ako ďalší v Štrasburgu. Parlament e, ustúpil rade v otázke reštrukturalizácie textu. Tu ale zdôraznil súčasne, že ide len o technické zjednodušenie e, vyjednávania bez vplyvu na politické priority Európskeho parlamentu v tomto prípade. Tie práce teraz pokračujú i na technickej úrovni. Intenzívne ide o veľmi rozsiahlý a technický text ale všetky tri inštitúcie sa zaviazali spoločne, že sa pokúsia uzavrieť dohodu ešte za terejšieho predsedníctva. Rada by som tiež poďakovala za konštruktívnu spoluprácu všetkým tieňovým spravodajcom, kolegom. Práce jednoducho pokračujú. Thank you very much, Olga. Ďakujeme ti, Olga. Ďalšou témou našeho programu by mala byť správa Marie Grapiny. Nie je však prítomná. A vidím, že sa prevtelila do Nikola Danteho. Ide o e, nový program v oblasti zručnosti pre Európu. Nikola Danti prezentuje za Mariu Grapini. Ďakujem veľmi pekne. Chcem sa poďakovať, chcem ospravedlniť pani Grapíny, požiadala ma, aby som tu v krátkosti pohovoril v jej mene k tejto veľmi dôležitej téme. Spravodajkyňa ďakuje tieňovým i ďalším kolegom, ktorí podali pozmenujúce návrhy. Cieľom návrhu je aby občania mali široké spektrum kompetencií už e, od ranného veku, aby sa posilňoval ľudský kapitál. Prišli, prišlo nám 77 pozmeňujúcich návrhov, ide o dôležité témy. Najprv téma znižovania administratívneho bremena, Ide o väčšiu mieru mobility, viac kvalifikácií a posilnenie sociálnej dimenzie. Zdôrazňuje sa tu i nevyhnutnosť vývoja kompetencií občanov na najvyššej úrovni, aby sa bojovalo efektívne proti nezamestnanosti, ale tiež inovácie a konkurencieschopnosť v Európe. Je tu i dôležitá oblasť v pozmeňujúcich návrhoch, že je totiž potrebné poukazovať a preverovať skutočné potreby pracovného trhu. Tu je dôležité, aby kopícia preverovala tie národné systémy, aby sa realizovali príslušné úpravy. Ide tu o platformy e-twinning, pokiaľ ide o budovanie technologických kompetencií. Ukázalo sa tiež, mať program na rozvoj technologických zručností už e, na začiatku školskej dochádzky. Tiež príspevok k digitálnym zručnostiam občanom rôznych vekových e, skupín. Ide tu o e, hlasovanie vo výbore, ktoré by malo prebehnúť 14. Pardon, 11. mája. Tu chcem ešte raz v mene kolegyne poďakovať sekretariátu. EPP Eva Mandel. Eva Mandel za EPP teraz. Ďakujem ti, Vicky, a vítaj naspäť v Bruseli. Aspoň pre túto chvíľu. Rada by som poďakovala všetkým kolokom za ich prácu i za ich pozmeňujúce návrhy. Jasne vidíme, že tie naše pozmeňujúce návrhy ukazujú, že všetci uvedomujeme nevyhnutný význam týchto zručností pre úspech eh, spoločného trhu v EÚ. Eh, e je dôležité, a mali sme tu veľmi plodnú spoluprácu s, eh, so všetkými kolegami a dôvod toho významu je to, že vzdelávanie je jedna z tých kľúčových oblastí, ktoré musia byť naprieč e, krajinami a naprieč politickým spektrom v rámci našich úsilí. Nejde len o to, čo robíme my ako inštitúcia, ale aj i mimo túto spoluprácu v oblasti priemyslu, regionálna, národná úroveň, tie sú veľmi dôležité. Chcem poďakovať kolegom, ktorí to vidia podobne. Toto je spôsob, ako riešiť problémy, ako je vzdelávanie a zručnosti tu na vnútornom, teda tu to, vo výbore pre vnútorný trh. Naše pozmeňujúce návrhy majú za cieľ e, vyzdvihnúť priority a posilniť tie oblasti, kde ide o vybavenie všetkých vekových skupín digitálnymi zručnosťami, podpora inovácií a podnikateľského ducha, zlepšovanie e, týchto tréningov už od najnižšieho veku, znižovanie administratívnych prekážok, cezhraničnej mobilite, kvalifikácie, tréningy. Viem, že mnohí kolegovia tu v parlamente, keď počúvajú o vzdelávaní, tak trošku sa stiahnu a hovoria si, to je predsa výhradnou zodpovednosťou členských krajín, ale keď hovoríme o konkurencieschopnej Európe, Európe, ktorá má úspech a prosperuje, potrebujeme potrebné zručnosti. Ak nemáme príslušných profesionálov, školiteľov, učiteľov, tak z dlhodobého hľadiska bude veľmi ťažké ako kontinent mať úspech. Preto by som rada opätovne zdôraznila poďakovanie všetkým tým, ktorí sa podielali na správe. Nemalo by to byť len téma, kde sú kompetentné členské krajiny. Nie, mali by sme ich ovplyvňovať, e, členské krajiny a ďalších zainteresovaných, aby tému brali vážne a spolupracovali. Ďakujem. Ďakujeme. Uh, ben Kamel na, na, na, ako nový člen nahradí kolegyňu Ulrike. Ďakujem v prvom rade uh, srdečná vďaka ako zástupca Ulrike Trebesius chcem zdôrazniť, že spoločne chceme poďakovať pani Grapini ako spravodajkyni i všetkým tieňovým spravodajcom za odvedenú prácu. Podľa nás niektoré pozmeňujúce návrhy, hlavne v oblasti centralizácie a europeizácie úloh a noriem, e, tieto teda idú mimo cieľ. Vzdelá, politika vzdelávania je predsa výlučnou právomocou členských krajín a tie ne, prípadné nedostatky, a ktoré my vnímame, môžeme e, len doplnkovo e, riešiť Dôležité je totiž pochopiť, že na pracovné trhy sú národne či e, regionálne stimulované a tu je e, dôležité zdôrazniť, že ak tu máme centralizovanú európsku politiku i v tejto oblasti, e, nie je to správne. Podľa nás je lepšie, že by tu mala byť súťaž medzi jednotlivými vzdelávacími systémami, že je to čosi oživujúce a v tej flexibilite tie jednotlivé diplomy e, zodpovedajú i tomu, čo priemysel potrebuje. Toto totiž na európskej úrovni nemôžno normalizovať, to sa nám jednoducho nepodarí, určite nie v blízkej dobe. Skôr by sme mali zvažovať, čo môžeme robiť cezhranične lepšie, než by to dokázali jednotlivé členské krajiny. Najprv, v prvom rade sú to výmenné programy medzi školami, študentami. Tie samozrejme treba koordinovať, inak by to nešlo. Musí tu tiež byť systém uznávania jednotlivých e, diplomov, e, pretože chceme, aby naši zamestnanci, naši e, mladí mohli v celej Európe pracovať na príslušnej primeranej úrovni s príslušnými diplomami, ale musíme si inak e, naozaj prísne klas otázku, či dáva zmysel dosahovať zlepšenia na európskej úrovni. A aj to kredo, že musíme posilniť malé a stredné podniky, už tak to je správne, pokiaľ ide o posolstvo, ale e, myslím si, že neposilníme e, malé a stredné podniky tým, že dosiahneme nejakú jednotnosť v celej Európe. To je totiž ilúzia. Preto si myslím, že všetky tie učebné osnovy a rôzne opatrenia treba e, orientovať regionálne a nemali by sme teda sa baviť o bodoch, ktoré v konečnom dôsledku sú pojmami, ktoré nám málo pomôžu, napríklad všeobecné digitálne zručnosti Rozhodujúce musí byť, aby e, občan a jeho diplomy výkony boli uznávané, aby ich výkony mohli byť e, použiteľné celoeurópsky. Ďakujem. Je tu nejaký zástupca politickej skupiny ALDE? Zelených? Zástupca zelených? Niekto by snáď chcel pohovoriť za GUE? Chcete sa vyjadriť k zručnostiam? Ďalší? Chce niekto ďalší vystúpiť? Morten Locker teda? Ďakujem, budem hovoriť v dánštine. Ako som už naposledy povedal, tento bod je pre nás veľmi dôležitý. Naša konkurencieschopnosť, naša, e, naše šance inovovať, to všetko závisí od týchto e, medzier, ktoré chceme uzavrieť v oblasti vzdelávania. Moje pozmeňujúce návrhy práve túto skutočnosť odzrkadľujú, menovite, že členské krajiny by mali tento bod naozaj konkrétnymi krokmi uviezť do života. Potrebujeme lepšie uznávanie zručností. Ďalej je dôležité, aby sme viac podporovali e, digitálne zručnosti a práve takáto stratégia môže byť e, určitým riešením. Tu by sa dali rozvinúť možnosti, ktoré e, si priemysel žiada Musíme byť naozaj e, e, zameraní i na zručnosti riadiacich pracovníkov, aby sa tie teoretické vedomosti pretavili do praxe. Tešíme sa aj samozrejme na ďalšie rozhovory k tejto téme. Sú snáď ešte ďalší rečníci, ktorí by sa chceli vyjadriť? Ak nie, môžeme prejsť e, k, faktom. 11. mája budeme hlasovať o tejto správe. Teraz e, prejdeme ďalej k stanovisku týkajúcemu sa služieb cezhraničného dodávania bálíkov. Biliana e, Borzan je zodpovednou spravodajkyňou. Ďakujem pekne, pani predsednička, kolegyne, kolegovia. Chcela by som sa najprv poďakovať za veľký počet pozmeňovacích návrhov a informovať vás, že eh, už došlo k výmene informácií medzi tieňovými spravodajcami. A môžem povedať, že sa veľmi teším, že to boli veľmi konštruktívne diskusie. Poprosím, aby sme sa dnes eh, pridržiavali eh, diskusie o pozmeňovacích návrhoch a nie o kompromisoch. Tento trh cezhraničného doručovania balíkov je veľmi kom komplexný. E, pokiaľ ide o druh e, zásielok a ďalšie faktory, ktoré treba zohľadniť, takže je veľmi komplikované nájsť riešenia, ktoré by vyhovovali všetkým. V každom prípade jedna vec je istá. E, riešenia je potrebné nájsť, pretože situácia dnes je najväčšou brzdou rozvoja digitálneho trhu. Pokiaľ ide o pozmeňovacie návrhy, 300 ich bolo predložených presne. Boli to aj konštruktívne konkrétne návrhy, pokiaľ ide o zníženie administratívnych nákladov a zníženie nákladov pre e, spotrebiteľov, ktorí chcú lepšiu dostupnosť, lacnejšie e, služby v tomto nariadení. E, Musíme e, e, trvať na tom, aby e, konečný text nariadenia obsahoval všetky prvky, ktoré umožnia vytvoriť väčšiu pridanú hodnotu pre spotrebiteľa. Počas analýzy pozmeňovacích návrhov sme konzultovali tiež Európske, Európsku komisiu, poštové služby ďalších operátorov a všetkých zainteresovaných aktérov. Veľmi rada si vypočujem vaše stanoviská, vaše argumenty, pokiaľ ide o jednotlivé pozmeňovacie návrhy. Ďakujem. Thank you. So the... Ďakujeme. Zarečník za EPP e menovite Antonio López Isturias, ktorý ale nie je prítomný. Za to sa ospravedlňujem. Chceme poďakovať našej spravodajkyni pani Borzan za výbornú prácu. My sme už diskutovali e, so tieňovými. Prekvapivá je rýchlosť, e, ktorá, e, s akou ste sem zo Spojeného kráľovstva prišli a pridali sa k nám. Teším sa na to, že môžem hovoriť v mene nášho kolegu. Chcem poďakovať spravodajkyni, ale chcem tiež zabezpečiť to, aby tu naozaj sa do úvahy brali body, ktoré sú pre nás veľmi dôležité. Ja som poprvé e, toho názoru, že ten článok 6, ktorý sa tu navrhuje, zmiešava veci, ktoré nesúvisia. Je tomu totiž tak, že na jednej strane tie spernica o univerzálnych službách je právnym rámcom, pokiaľ ide o zásahy na spoločný trh a ten, tento rámec neplatí pre balíčky a už vôbec nie pre podniky, ktoré na tomto trhu bez štátnych e, príspevkoch e, alebo teda zásahov e, činia. A tom teraz skepticky, či všetci, ktorí podnikajú tieto služby, majú prístup k tým informačným systémom a musia to poskytovať. A som skeptický aj pokiaľ ide o práva národných regulačných inštancií na reguláciu konečných poplatkov je tu množstvo kolegov, ktorí to vnímajú i pozitívne a cieľ, ktorý v Európe hľadáme, teda spoločný spravodlivý trh, naša otázka znie, či v tomto prípade tie príslušné potrebné kompetencie vôbec máme. Ja za moju osobu v článku 6 ich spochybňujem. V článku 5 ide o, o preverenie e, dostupnosti Tie ceny e, v Európe sú veľmi e, rozličné, náklady samozrejme tak ako sa tu pre, prezentujú náklady, sa to pochopiť dá. Je tu ale problém, že keď sa preveruje e, tá dostupnosť, či sa podarí ten vykonávať tlak eh, na eh, služby a ceny v oblasti týchto univerzálnych služieb. Zo strany európskej úrovni si myslím, že stimuli pre lepšiu eh, konkurenciu, lepšiu hospodárskú súťaž a tí, ktorí sú výrazne nad tou, nad, nad, nad, neprispôsobujú svoje ceny nákladom, tak by sme ich mali menovať, uviesť. Nemali by sme jednoducho paušálne zmiešavať paušálne všetky podniky. A problém je potom aj článok 3. Európsky trh samozrejme treba udržovať, ale to, či naozaj e, môže e, iniciovať Európska únia, či môže mať e, kontrolu nad e, firemným tajomstvom v v oblasti e, zostavovania cienu týchto balíčkových služieb. Tu takisto spochybňujem a tým pádom, pani predsednička, si myslím, že spolu so spravodajkyňou i tieňovými sa nám podarí e, nájsť e, dobrú, dobrý záver týchto rokovaní. V tomto ohľade som naozaj presvedčený, že to vyjde. Thank you. Ďakujeme pekne. Ako som už uviedla, máme trošku prehodené poradie bodov dnes popoludní. E, Predchádzajúci bod eh, sa presúva na záver eh, schôdze. Ja mám eh, stanovisko našej tenevej spravodajkyne za ECR. Požiadala ma, aby som ho prečítala. Budem teda hovoriť v jej mene. sa poďakovať všetkým mm, spravodajkyni za usilovnú prácu. Chcela by sa však vyjadriť s obavou v súvislosti so smerovaním tejto správy, tak aby boli služby dostupnejšie cenovo Stanovujú sa tu rôzne požiadavky a to nielen spôsobuje väčšiu administratívnu záťaž, ale tiež to zavezuje poskytovateľ služieb zverejňovať citlivé informácie alebo ich zdieľať s ostatnými subjektami. Ehm, všetko, čo sa v texte uvádza v súvislosti s vyhodnocovaním dostupnosti a taktiež sadzbami, ehm, dostupnosti, že by sa to malo podrobovať ehm, testom na základe Všeobecnej služby o službách e, je poskytovateľ povinný poskytovať dostupné služby. Mali by sa zaviesť do praxe také ustanovenia, ktoré budú relatívne jednoducho splniteľné e, a tiež sa musí predovšetkým v plnej miere splňať už e, platná legislatíva, ako napríklad smernica o poštových službách podľa komisie 5 až 10 eh, takýchto sadzieb, eh, pardon, eh, subjektov by ne prešlo v takomto testovaní. Naša tedevá spravodajkňa sa však obáva, že niektoré pozmeňovacie návrhy budú požadovať, aby aj súkromní poskytovateľia povinne poskytovali dostupné služby. Nemôžem ja ako teba spravodajkynia podporiť takýto návrh, ktorý ohrozuje slobodu hospodárskej súťaže môj návrh 36 preto jasne hovorí, že je nevyhnutné dodržiavať eh, konkurenčný rámec Európskej únie v, za každých okolností. Okrem toho, naša tenová spravodajkynia predložila aj niektoré pozmývacie návrhy, aby upravila niektoré podľa jej mienky disproporčné návrhy, dajme tomu 173, 174, a 184. Toto sú návrhy takéto povahy. A ďalej tvrdí, že práve prebieha proces práce na kompromisoch. Chcela by sa poďakovať spravodajkyni za jej úsilie, doteraz vynaložené. A tiež chce požiadať spravodajkyňu, aby zohľadnila všetky obavy kolegov, najmä v súvislosti s článkami 5 a 6 v práci na kompromisoch. Toto boli teda slova Arlín, našej teňovej spravodajkyne za ECR. Ďalej, za skupinu ALDE Dita Charanzová by mala vystúpiť, ale nie je tu. Preto dáme slovo Denisovi de Jongovi. Ďakujem, pani predsednička. Niekedy sa stáva, že vzniká dojem, že návrh komisie je tak eh, sformulovaný, že by bolo najlepšie ho úplne zamietnúť. Toto platí podľa našej skupiny práve aj pre tento konkrétny návrh. Myslíme si, že vyjadrenia skupiny ECR, ale aj EPP e, to jasne dokazujú. Nakoľko je to v súlade so zásadou lepšie regulácie, je to zatiaľ nie jasné. My sa v podstate tu snažíme zhromažďovať obrovské množstvo informácií, niektoré sú citlivej povahy. Predkladáme ich potom komisii, dúfame, že komisia sa dopracuje k dobrému výsledku z hľadiska cien pre zahraničné zasielky balíkov. Myslím si, že tým spôsobíme obrovskú byrokratickú záťaž, budú to neefektívne postupy v snahe splniť tento cieľ. Zatiaľ, čo ak by sme sa vrátili k pôvodnej bežnej situácii, kde bude fungovať dohľad nad trhom na vnútroštátnej úrovni, ak si orgány pre dohľad budú plniť svoje povinnosti, ak sa e, trh vymkne spod kontroly, komisia bude môcť osloviť daný členský štát s tým, aby sa situácia napravila na úrovni eh, orgánov pre dohľad nad fungovaním trhu. Dokonca by sa dalo zájsť ešte o niečo ďalej a síce je tu návrh, eh, ktorý eh, zavádza isté hranice, dajme tomu, keď sa pozrieme na cenu za zasielku na úrovni e, štátu, z ktorého sa odosiela a tiež e, na úrovni štátu, e, do ktorého sa prijíma. Ak sa to posunie na úrovni 50 ten rozdiel, tak bude orgán pre dohľad povinný zakročiť. Môžeme to stanoviť takto. A potom, ak by sa to nesplňalo, komisia by musela začať konanie vo veci porušenia voči členskému štátu. V takomto prípade nevznik vznikla, aby e, takáto automatická byrokratická záťaž ani pre tých, e, ktorí si účtujú e, veľmi vysoké sumy za zasielanie balíkov do zahraničia. Myslím si, že spravodajkyňa a jej pozmeňovacie návrhy, kompromisné návrhy nemôžeme podporiť. Ja chápem, že nové kompromisné návrhy sú trošku uh, iného znenia. Dostali sme ich však až hodinu pred eh, začiatkom schôdze, preto sa k nem nedôkažeme v plnej miere vyjadriť, ak by sa stiahol článok 6, ak by sa zmenil článok 5, tak ako už spomenuli aj viacerí. Boli by sme schopní viac menej návrh podporiť, ale tak či tak eh, tento nástroj je veľmi obmedzený. Myslíme si, že sa tým len potlačia probléma a vytvára sa väčšia byrokratická záťaž. My budeme teda hlasovať proti tomuto návrhu v takejto verzii, aby sme dali jasný signál, že nie je za každým, keď komisia prichádza s návrhom, tak je tento návrh aj užitočný. Chce sa ešte niekto vyjadriť, prosím? Chce sa ešte spravodajkyňa ujať slova? Nech sa páči. E, Zahvaljujem sa svima na, na raspravám. Ďakujem všetkým, ďakujem za e, diskusiu. Pokiaľ ide o kolegu Švába, môžem e, povedať, že som za kompromis, ktorý by bol uspokojivý pre všetkých, ale musíme mať na zreteli aj ten cieľ, ktorý sledujeme, a síce, aby spotrebitelia sa nachádzali v lepšej pozícii. Pokiaľ ide o to, čo hovorila Lin, môžeme povedať, že e, e, táto záležitosť je zabezpečená celým radom ďalších e, článkov. Hovorilo sa o tom, že bude zachovaná dôvernosť údajov a dúfame, že sa to takto v praxi ukáže. Čo e, e, sa týka kolegu Munga, tam máme naozaj ešte veľa neznámych. Už e, som si veľa vypočula od jednotlivých aktérov na tomto trhu, ale nám ide o to, aby sme sa dopracovali k tej pridanej hodnote a môžem povedať na záver, že dúfam, že zajtra, keď bude druhé kolo rokovaní, respektíve stretnutie tieňových správodajcov, že budeme mať naozaj veľmi konštruktívnu diskusiu. Ďakujem.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 Ospravedlňujem sa a pracujeme veľmi rýchlo. Všetci sa vyjadrujú veľmi stručne. Trošku sa nám e, však e, narúša časový plán vzhľadom na túto vysokú efektívnu stručnosť všetkých vyjadrení. Ďalší bod na programe sa týka fungovania franchisingu v sektore malobchodu. Spravodajcom je Denis de Jong. Vidím, že tie spravodajcovia postupne vchádzajú do sály skúsime sa opýtať komisie, či by sa ten ďalší bod dal e, začať aj skôr, ako bolo pôvodne naplánované. Obraciame sa však najskôr na e, Denise de Jonga, aby nám priblížil kompromisné návrhy k tejto správe, na ktorej mimochodom Denis pracuje už 3 roky. Za čo mu srdečne ďakujeme. Ďakujem pekne, Vicky. Môžem ťa ubezpečiť, e, že hoci téma sa už nastolila pred mnohými rokmi táto správa, jej vypracovanie netrvalo až tak dlho. Môžem skonštatovať, že máme za sebou veľmi e, dobré konštruktívne stretnutie s tenevými spravodajcami. Myslím, že sa nám darí postupne sa dopracúvať k kompromisnému vnímaniu. Myslím si, že najaktuálnejšia verzia kompromisov e, si vyvolala aj niektoré písomné vyjadrenie tým spravodajcov, e, konkrétne z EPP, z SAD, zo skupiny Zelených a zo skupiny ECR a tie sú dosť e, užitočné v mnohých ohľadoch. Nie som si istý, či by sme mali e, zachádzať e, do príliš veľkých podrobností. Môžem však vo všeobecnosti povedať, že vyjadrenia zo skupiny, ktoré zaznievajú od zo skupiny EPP, sú vo všeobecnosti priateľné z môjho pohľadu. V niektorých veciach by sme si ešte mali zrejme niektoré veci ujasniť, najmä čo sa týka kontaktného miesta na úrovni Európskej komisie, tak aby sa informácie posúvali priamo Európskej komisii v prípade e, možných napätí či konfliktov v tomto sektore som si istý, že sa nám podarí nájsť nejaké vhodné riešenie na tomto mieste. Navrhoval by som skupine EPP, aby sme sa pokúsili zlúčiť návrhy 4 a 14, kompromisné návrhy. Tieto sa týkajú elektronického obchodu, aby sme zdôraznili rozličné aspekty eh, problémov a falšovania v tejto oblasti. Teda ak by sme to zlúčili, tieto dva odseky, mohlo by to byť vhodným riešením pre EPP. Jedna vec, eh, na ktorú sa chcem opýtať, eh, to je posledná vec, ktorá sa týka vyjadrenia EPP. A síce sú to problémy, ktoré má EPP s tým prechodným obdobím v dĺžke 5 dní po podpise dohody e, franchizových subjektov e, do 5 dní je možné ešte ju odvoláte premyslieť si všetky podrobnosti a um, naozaj sa definitívne rozhodnúť, či e, obe strany podporujú znenie tejto zmluvy. EPP žiada, aby sa to stiahlo zo správy. Ja by som sa chcela pýtať, prečo je to pre nich také dôležité. Myslím si, že by to mohlo byť v praxi e, prospešné. Mohlo by sa tým predchádzať rôznym nedorozumeniam. A čo sa týka vyjadrení skupiny SAD, aj ich vyjadrenia sú mimoriadne užitočné, konštruktívne a tiež sa dajú relatívne e, ľahko spracovať. Chcem sa však opýtať skupiny SAD, v súvislosti s tým, že žiadajú o usmernenia, o osvedčených postupoch. Ja si nemám žiadny problém. To sa týka teda kompromisného návrhu 11, ale musím sa obratiť na ostatné skupiny, či sú ochotné podpory takéto usmernenie o osvedčených postupoch okrem e, nevyčerpávajúceho zoznamu obchodných e, praktík. Toto si teda budeme musieť ešte prejednať s tými spravodajcami predtým, než sa dopracujeme k definitívnej dohode. Myslím si, že toto sú tie najpodstatnejšie veci. A ešte skupina zelených. E, s nimi súhlasím v tom, čo uvádzajú e, na margo kompromisného návrhu. 6 e, uvádza sa to v niektorých prípadoch a jeden frančízový subjekt dokáže ohroziť celý frančízový systém. V praxi to možno je pravda. Dajme tomu, ak celé vaše fungovanie ohrozí jeden subjekt, ktorý je súčasťou franchisingu, môže to ohroziť eh, celú sieť. Teda fakticky to v podstate sedí, ale nechápem, prečo zelení tvrdia, že sa to neudie príliš často, prečo by sa to malo zdôrazňovať. Teda aj ich sa chcem opýtať, eh, a všetkých kolegov sa chcem opýtať, čo si myslí, že sa to má v texte ponechať alebo nie. Máme teda ešte niekoľko eh, bodovok, ktorých si eh, musíme ujasniť naše pozície, ale celkovo si myslím, že už nie sme veľmi vzdialení kompromisu. Predpokladám, že sa nám podarí v priebehu tohto týždňa doladiť tie posledné detaily, ak sa nemili na budúci týždeň by sa malo hlasovať. Ďakujem. Dennis, thank you. So... Ďakujeme, Denis. For the EPP. Teraz eh, tenevý spravodajca za EPP, Jiří. Ďakujem pekne, pani predsedkyni. Pán Pospišil, ďakujem pekne. Pani predsednička, s veľkým záujmom som si vypočul pána spravodajcu a môžem potvrdiť eh, optimistické dojmy z predchádzajúcich eh, rokovaní, ktoré prebehli. Chcem sa mu poďakovať za konštruktívny prístup a môžem skonštatovať, že vo väčšine bodov e, sa už veľmi blížime ku kompromisu. Naše stanovisko za EPP je také, že nepovažujeme harmonizáciu práva v oblasti franchisingu za nevyhnutnú. A na druhej strane je na mieste otázka, či podnikanie pri využití modelu franchisingu či je natoľko zaujímavé a má teda domnievam sa, že má taký veľký potenciál, že je vhodné tu na pôde Európskeho parlamentu prejednať možnosti, ako podporiť takúto formu podnikania do budúcna. Celkom iste sa radi stretneme s pánom spravodajcom opäť. Spravodajca spomenul body 4 a 14 a ich možné zlúčenie. Máme navrhnuté naše stanoviská, ktoré s tým súvisia. Chcel by som však ešte zopakovať, že pre nás je dôležité, aby Franchising eh, sa vnímal ako zmluvný vzťah medzi oboma subjektami, ktoré sú súčasťou tejto dohody, ktoré vzniká však dobrovoľne a je na zmluvných stranách, aby sa dohodli na obsahu zmluvy. A preto práve nesúhlasíme eh, s eh, tým obdobím na rozmyslenie si, o ktorom hovoril spravodajca, the cool period. A chcel by som vysvetliť, prečo si myslím, že takéto obdobie by v prípade franchisingu nebola na mieste. Ako už spomenul spravodajca, ide o 5-dňovú lehotu, v priebehu ktorej subjekty, ktoré podpíšu v, e, franchisingovú zmluvu v priebehu 5 dní môžu bez nejakých následkov od podpísanej zmluvy odstúpiť. Myslím si, že takáto lehota nie je vhodná v zmluvnom vzťahu, keď ide o zmluvný vzťah dvoch podnikateľov, dvoch podnikateľských subjektov, právnických alebo fyzických osôb. Dajme tomu v Českej republike sme zaviedli podobné obdobie v prípade zmluvného vzťahu, kde jedna z osôb tohto zmluvného vzťahu je nejakým spôsobom handicapovaná, dajme tomu senior, ak je presvedčený obchodnou firmou, aby si kúpil E, drahý tovar. Po osobných stretnutiach e, e, sa vyvolá dojem, že nákup istého tovaru je natoľko výhodný, že senior podľahne tlaku, keďže nemá právne povedomie. Teda v takomto prípade je na mieste takáto lehota cooling period, aby slabšia strana v takomto zmluvnom vzťahu mala priestor si ešte celú vec premyslieť a v prípade potreby dajme tomu do 5 dní v tomto prípade odstúpiť od zmluvy, ale ako som už povedal, e, podľa mňa e, v prípade franchisingu nejde o zmluvný vzťah silnej a slabej strany, ide o zmluvný vzťah dvoch podnikateľských subjektov a preto takáto lehota podľa nás je zbytočná v tomto prípade. Týmto sme e, vysvetlili naše stanovisko. My teda vnímame franchising ako zmluvný vzťah dvoch podnikateľov, ktorí musia konať profesionálne musia konať s ochranou a zmierou eh, riadneho hospodára. Myslíme si, že takáto lehota je zbytočná, ale sme ochotní diskutovať o tom. Bol by som rád, keby sme rozlišovali prípad zmluvného vzťahu, dajme tomu seniora alebo maloletej osoby a zmluvný vzťah dvoch podnikateľov. A to platí presne pre franchisiek. Podľa nášho názoru v takomto prípade takáto ochrana nie je nevyhnutná. Toľko teda e, k vysvetleniu pre pána spravodajcu, prečo si myslíme, že je to v tomto prípade zbytočné. Naše stanovisko je také, že toto obdobie cooling period nie je priamo škodlivé, ale v tomto prípade je zbytočné. Môžeme však o tom ďalej ešte diskutovať v prípade potreby. Myslím, že to je to najzásadnejšie, čo som chcel v tejto chvíli povedať sme pripravení ďalej o celej veci diskutovať. Našim cieľom je, aby výsledkom tejto správy bol nelegislatívny zoznam nelegislatívnych odporúčaní pre oblasť franchisingu, a to vrátanie toho, že súčasťou tohto zoznamu bude aj zoznam nekalých praktík, ktoré sa môžu objaviť v, v prípade franchisingu. Chceme tiež navrhnúť zjednotiť terminológiu v článkoch 1 a 17, tak aby bolo jasné, že ide iba o jeden dokument, ktorý by mal takýmto spôsobom vzniknúť. Súhlasíme tiež s nastavením funkčného mechanizmu pre zber a publikovanie informácií, ktoré sa týkajú franchisingu, tak ako je stanovené v kompromise 9 a 11. Ale navrhujeme, aby namiesto spojenia dôverné kontaktné miesto, bol použitý termín už existujúce kontaktné miesto, tak aby táto správa neviedla k zvýšeniu nákladov e, na verejné rozpočty, na rozpočet Európskej únie, aby sa tým nevytvárali nové kvázi inštitúcie. To je asi všetko, vážny pán spravodajca. Mohol by som zhrnúť, že pre nás je dôležité to základné vnímanie franchisingu ako zmluvného vzťahu dvoch podnikateľských subjektov, z ktorých e, jeden tento subjekt nemusí e, byť subjektom slabším a preto nie je nutné, aby verejná moc, Európska únia alebo, vnút... alebo členské štáty Európskej únie zasahovali do takéhoto vzťahu, aby jedného z týchto e, subjektov takéto zmluvy vo zvyšnej miere chránili. Takouto lehotou ďakujem. Ďakujem pekne, to je jasné. Mark Tarabela nie je prítomný. Je tu niekto e, za SAD? Je na inom je na konferencii, na inom stretnutí o verejnom obstarávaní. Uvidíme, či sa e, k nám pripojí do konca rozpravy pán Sulík tu nie je. Pán Selimovič, nech sa páči. Ďakujem. Pani predsednička, dovolte mi poďakovať sa pánovi spravodajcovi De Jongovi za vynikajúcu prácu na eh, tomto materiáli. Pokiaľ ide o kompromisné návrhy, môžem potvrdiť, že e, skupina ALDE môže podporiť všetky kompromisné návrhy, ktoré boli predložené e, spravodajcovi. pravodajcovi. E, posledné aktuálne verzie odzrkadľujú naše názory a preto môžeme ich podporiť. Niektorí e, kolegovia určite ešte majú pripomienky k e, niektorým podrobnostiam, ktoré ešte zostávajú, ale som presvedčený o tom, že aj tieto detaily budú v rovnakom duchu vyriešené, tak ako sa to robilo teraz. Takže gratulujem a e, môžem konštatovať, že podporujeme všetky kompromisné návrhy. Ďakujem. Hlasí sa ešte niekto o slovo? Nie. V takomto prípade navrhnem, aby sme si urobili prestávočku do 16.30, kedy sa k nám pripojí komisia a budeme diskutovať o verejnom obstarávaní. Ak sa tu bude o 16.30 nachádzať pán Mark Tarabela, dám mu ešte slovo k problematike franchisingu. To by dávalo e, zmysel. Takže je to takto pre všetkých v poriadku? Dobre, ďakujem.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

Yeah.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

I'm going to restart by asking Mark Tarabella to thank you. Sorry for the delay. Začali by sme. Na úvod by som dala slovo kolegovi Tarabelovi, aby sa vyjadril ešte k otázke franchisingu v malom obchode v mene SAD. Nech sa páči. Mark, you take the floor. Merci, madame la présidente. Ďakujem pekne, pani predsednička. Pokúsim sa jedného dňa byť prostredstvom hologramu prítomný na viacerých miestach, ale e, môže to byť rizikové, pretože hologram možno povedať e, aj niečo iné, než čo som chcel povedať ja. E, tak či tak, e, ja som bola stretnutí s e, so zastupcami parlamentov balkánskych krajín, ktorí sa chceli rozprávať o pridružení k Európskej únii. Sme tu spolu s kolegom Denisom de Jongom, ktorý je najdôležitejším v tejto téme. Vy, pani predsednička, kolegyňa Katrin Styler, teda to naj, eh, eh, pevnejšie jadro je tu. Chcem sa poďakovať eh, spravodajcovi, pretože tých 15 kompromisných návrhov je podľa mňa dobre vyvážených. Ja Môžem povedať, že podporujem veľkú väčšinu týchto kompromisov, ale ako som už povedal, aj kolegom je mi ľúto, že niektoré nie sú dostatočne ambiciózne a ne vystihujú v plnej miere pozíciu našej skupiny v otázkach e, franchisingu, najmä návrhy 12 a 14, ktoré nezahrňajú podľa môjho názoru dostatočne návrhy 100 a 121, ktoré vystihujú pozíciu našej skupiny aj keď niektorí kolegovia si nechcú uvedomiť e, ani nechcú, aby to bolo napísané, že existuje konkrétny vzťah e, medzi subjektami franchisingu, že tento vzťah sa môže um, stať nevyváženým a že jedna tá slabšia stránka bude znevyhodená a preto musí byť e, lepšie chránená. Po všeobecnosti tiež nie je tajomstvom, že tá slabšia stránka je pračistár, ktorý je často obeťou eh, nekalých hospodárskych praktík a preto eh, musíme poskytovať nielen eh, trvalú pomoc týmto subjektom v celej dĺžke platnosti zmluvy, ale tiež, aby franchisor mohol poskyt- pokryť svoje investície, aby ich mal teda zaručené, aby to platilo až do konca platnosti zmluvy. Ako som už spomenul, Okrem eh, tejto jednej osobitosti v podstate podporujeme veľkú väčšinu všetkých kompromisných návrhov a verím, že sa nám takýmto otvoreným prístupom eh, podarí dopracovať eh, k kvalitným kompromisom a že sa nám bude pracovať naďalej tak, ako doteraz. Ďakujeme. Is Dita coming back to join us? Is there anyone from the Liberals? She is. Dita sa vráti ešte? Máme tu niekoho za liberálov? No reaction, all of you. Žiadna reakcia, všetci so mnou. Úplne súhlasíte, ďakujem pekne. Ďakujem, by ste si už vypočuli eh, také smutnejšie stanovisko zo strany EPP eh, pred tým. A teraz eh, začneme s bodom po osúdenia legislatívnych aktivít pani Bert Schreimen z generálneho riadesla pre e, trh. E, prichádzajú z miestnosti 5 a 2, to je trochu e, ďalej, e, než teda tro, trošku ďalej, takže to potrvá, kým sa dostavia. But in the meantime, i am going to give the floor to the Commission. I'm just going to first of all note that... Dám slovo komisii o chvíľku. Ide tu o implementáciu a ďalšie kroky, eh, pokiaľ ide o kľúčovú legislatívu, o Verejné obstarávanie je e, veľmi dôležité. Je to druhé e, posúdenie zorganizované v našom e, výbore IMCO. Prvé dva sme už mali v apríli a v novembri 2015 dokumenty sú k dispozícii v sekcii dokumentov z týchto stretnutia. Teraz už dávam slovo pani Šremen. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Rada by som e, vám e, povedala o aktuálnom e, vývoji v tejto smernici. Ako viete, 18. apríla 2016 mala byť táto smernica transponovaná. Teraz sme tu o rok neskôr. 14 členských štátov splnilo požiadavky pre všetky tri. Bulharsko, Írsko, Chorvátsko, Slovinsko, splnili e, pre dve smernice e, požiadavky a ešte stále 9 členských štátov Belgicko, Estonsko, Španielsko, e, Lotyšsko, Litovsko, Luxembursko, Rakúsko, Portugalsko, Fínsko a Švédsko ešte netransponovali ani jednu z týchto troch smernici. Táto situácia nie je uspokojivá, to je jasné. Hm. E, naozaj sme e, pomáhali e, členským štátom a aj dodnes im poskytujeme pomoc. Tie prípravné práce sme odštartovali už pred prijatím smernice. Sledujeme ten proces v členských štátoch. Zúčastnili sme sa, respektíve členské štáty boli od začiatku involvované do tohto procesu. Ehm, pýtali sme sa ich na nejaké komplikácie, problémy. E, tematické stretnutia sa uskutočnili o verejnom obstarávaní. Zorganizovali sme si aj e, menšie stretnutia, 20 e, stretnutí, kde boli prebrané tie identifikované témy, ktoré boli problematické. Mali sme bilaterálne stretnutia s jednotlivými členskými štátmi. Korelačné tabuľky sme vypracovali, kde boli rozdiely k medzi teda smernicami z 2004. až 2014. Tiež boli informácie e, na e, Wiki e, platforme na výmenu osvedčenej praxe. Takže naozaj sme veľa informácií členských štátov poskytli a stále im ešte pomoc poskytujeme. Už v 2015 mnohé členské štáty nám signalizovali, že v procese príjmania vzdelávania e, na národnej úrovni dôjde k posunom. Čo je nové, je, že tieto omeškania sú oveľa dlhšie, než sa očakávalo. Pokiaľ ide o dôvody týchto omeškaní, to sú ako obvykle tie obvyklé politické komplikácie, národné parlamentné e, voľby, e, neexistujúca väčšina vo vláde alebo vláda, ktorá ešte nie je vymenovaná E, tie e, novinky e, z nových smerníc v spojitosti s tými opciami, ktoré majú členské štáty teda implementovať alebo nie a ten veľmi komplikovaný ekonomický vývoj a často dlhé politické diskusie to tiež komplikujú. Takže toto je zodpovedné za tie omeškania, ktoré máme. A pokiaľ ide o formálne postupy, je jasné, že takto to nemôže pokračovať. E, začali sme e, postup e, o porušení v maji 2016 voči 25 členským štátom. V decembri 2016 sme zaslali stanoviska 21 členským štátom, keďže netransponovali viac než jednu z týchto smerníc. A pokiaľ ide o ďalší vývoj, ten skúmajú naše oddelenia v komisii a čakáme aj na stanovisko e, súdneho dvora. Takže e, celý ten postup e, konania pre porušenie kvôli netranspozícii prebieha. Keď sa pozrieme na to, ako sa využívajú obcie komisia v súčasnosti zbiera informácie od členských štátov na základe dotazníkov, ktoré boli e, zaslané e, ohľadne verejného obstarávania, takže toto stále ešte e, prebieha. Sú tam teda Eh, tie eh, omeškania v procese transpozície, takže tie odpovede od mnohých členských štátov ešte nemáme. Eh, od niektorých členských štátov máme len predbežné odpovede, takže ešte tam je potrebné vyvodiť závery ohľadne toho, aké opcie členské štáty využili, ktoré nie. Rada by som sa venovala dokumentu ESPD D v, e, Európe 2000, e, v decembri 2015 e, sme mali to posledné legislatívne posúdenie a vtedy sme vás informovali o tomto európskom jednotnom dokumente o verejnom obstarávaní. V januári 2016 bol tento dokument prijatý. Mm, tento proces sa len začal vzhľadom na neskorenú transpozíciu a na čas, ktorý bol potrebný na to, aby tieto, tieto smernice vstúpili do účinnosti pokiaľ ide o podporu členských štátov v čase príprav. V rámci tejto podpory sme e, vypracovali elektronickú e, verziu z PDF. Vzhľadom na ten komplexný charakter e, sa uskutoční revízia z PDA. Musíme vziať do úvahy aj technické komplikácie v jednotlivých členských štátov. budú tieto problémy mali byť teda do 18 nahlásené. Takže 11. mája. Urobili sme prieskum eh, o využívaní e, SPD v jednotlivých členských e, štátoch. E, skúsenosti z SPD sú zatiaľ dosť obmedzené, pretože ešte stále v niektorých členských štátoch nie sú funkčné pretože transpozícia jednotlivých smerníc v niektorých členských štátoch ešte nie je úplná. Pokiaľ ide o technické problémy, Eh, je potrebné postarať sa aj o eh, IT eh, systémy a vyškoliť operátorov. Zdá sa, že sa ale uberáme správnym smerom. Systémy umožňujú automatickú kontrolu, či je tam súlad s kritériami súladu E, dve tretiny členských štátov plánujú postupovať s takouto integráciou a uznávajú SPD ako e, základný e, blok verejnej správy. Takže naozaj je to extrémne dôležitá práca, pokiaľ ide o e-government. Áno, aj finančné prostriedky, to je problém. Sú potrebné, aby sa to všetko implementovalo, takže komisia bude naďalej implementovať, teda podporovať implementáciu publikáciu elektronickej verzie 2017. E, výzvy na prekladanie ponúk e, boli už e, zverejnené a bude sa v tom pokračovať do septembra. Pokiaľ ide o smernicu o napravených prostriedkoch. Môžete prosím na chvíľočku počkať. Um, I'd just like to welcome the representatives Chcem privítať zástupcov z národných parlamentov zo so siedmých kandidátskych krajín. Sú to poslanci z Albánska, Bosny a Hercegoviny, z Kosova, Montenegra, Bosny, e, Srbska a Turecka. Prosím, usadte sa. Ak e, môžete prísť dopredu v tých zadných radách, je miesto. Ak to neviete, je tu ešte aj tlmočenie do vašich e, jazykov. Počúvame práve prezentáciu Európskej komisie, pokiaľ ide o implementáciu verejného obstarávania posled, e, Mark Tarabella, ktorý je prítomný, ten sa vyjadroval ako posledný. Určite sa aj on bude pýtať o chvíľku otázky. Ak ste sa prosím všetci usadili, Zaujímavé, že ja počujem práve na anglickom kanáli veľmi zvláštne tlmočenie. Um, niečo, niečo muselo s, eh, nevýsť. Um, Fungujú už teraz pridelené kanály. Ukážte mi prosím, ak tlmočenie do vašeho jazyku nefunguje. A hore, prosím, ukážte palec, ak funguje. Pre určitých z vás to zjavne nefunguje. Pre Kosovo napríklad. For Kosovo. It's not working for Kosovo. Nefunguje to Kosovčanom. Is anybody else got a problem? Just... Ešte niekto má problém? Okay, I think it's working now, is that right? Find the channel. Teraz je to, myslím, všetko už v poriadku. A teda vrátim slovo komisii. Začala som hovoriť e, o evaluácii e, smernice opravných prostriedkov, kde ide o minimálne e, normy, kde ide možné realizovať čo najrýchlejšie odvolacie konania k celému systému verejného objednávania. E, nová verzia bola dovrhnutá v roku 2017 sprevádzané e, pracovným dokumentom a na základe tejto evaluácie komisia e, dospela k závoru, že tieto smernice zvýšili spravodlivosť E, transparentnosť, účinnosť v obstarávaní v členských krajinách. Splnili sa ciele účinným spôsobom a zostávajú relevantným a zlepšujú e, verejné obstarávanie. Preto sa rozhodlo, že v terejšej forme aj pozostanú bez toho, že by sa v tomto štádiu e, obmieniali napriek tým všeobecným záverom určité Nedostatky sa napriek tomu identifikovali, hlavne pokiaľ bol, ide o e, zrozumiteľnosť a disponibilitu e, k údajom o tých opravných prostriedkoch. Aby sa riešili problémy, komisia navrhuje kombináciu štyroch krokov. Poprvé, aktívne budeme podporovať výmenu informácií a najlepších skúseností k týmto konaniam Eh, medzi členskými krajinami a za týmto cieľom sme vytvorili sieť eh, odvolacích orgánov prvej inštancie a táto eh, tá sieť začala už aj fungovať. Po druhé, budeme naďalej diskutovať s členskými krajinami o problémom, ktoré vnímajú a kde by potrebovali určitú podporu, pokiaľ ide o nedoriešené problémy k tej smernici, aby sa zvýšilo E, zrozumiteľnosť e, určitých predpisov, aby boli naozaj aj účinné. S členskými krajinami budeme ďalej pracovať, aby sa zvýšila transparentnosť, pokiaľ ide o výkonnosť e, národných odvolacích orgánov. revidovať sa tiež budú nákladové otázky a to všetko sa dá zverejniť v rámci scoreboardu pre jednotný trh a budeme monitorovať i e, aplikáciu e, tejto smernice a budeme iniciovať e, opravné akcie, ak to bude potrebné. Tiež by som vás chcela informovať o blížiacej sa, blížiacom sa balíčku k verejnému obstarávaniu. Komisárka Bienkovská vyhlásila, že to bude v septembri tohto roku Nebude sa v ňom však navrhovať legislatíva, len stratégia komisie k verejnému obstarávaniu do konca mandátu. Bude to nástroj na riešenie v spoločnosti v našom storočí. Ide o obstarávanie inovatívne, sociálne a zelené. Partnerský prístup ďalej so zainteresovanými aby sa obstarávanie v teréne modernizovalo a aby sa v praxi to dosahovalo. Napríklad tu budú odporúčania pre členské krajiny, aby sa ďalej profesionalizovalo obstarávanie. Niektoré z týchto iniciatív už boli zamýšľané v stratégii. Do veľkej miery to však súvisí s, s modernizáciou partnerstvom, aby to bol nástroj pre e, kontaktných partnerov e, v príslušných krajinách. Toľko z našej strany. Radi zodpovieme otázky. Slovo teraz odovzdám pánu e, Tarabelovi, aby položil prvé otázky a Catherine Styler zase odovzdám predsednícke žezlo. Over to you, Mark. Sa páči, Mark. Thank you. Eh bien, madame la présidente. Ďakujem za vysvetlenia komisii, pokiaľ ide o transpozíciu. V tomto stave som prekvapený, eh, že iba 14 krajín z 28 plnohodnotne transponovalo po troch rokoch smernicu po tom, čo bola zverejnená vo vesníku. Teda za dva roky bolo plánované to obdobie. Prvá otázka sa týka Belgicka, pretože som prekvapený, že nie je medzi krajinami, ktoré transponovali, pretože pred rokom federálne zhromaždenie o tom hlasovalo. Nerozumiem, prečo to nie je už teraz v tej tabulke krajín, ktoré implementovali smernicu presne by som chcel vedieť, aké sú všeobecné e, trendy, ktoré, ako, e, akú formu si vyberajú členské krajiny e, na transpozíciu. Napríklad najvýhodnejšia ekonomická možnosť, ktorá je tu spomená, spomenutá, aby sa silný signál vyslal k tomu, aby sa v Belgicku sa nechali teda otvorené dvierka tým najnižším možným cenám pokiaľ ide o kontrolovanie tých prehnane nízkych ponúk, sú tu um, implementácie, ktoré idú proti tomuto trendu pri nízkych ponúk. Vedie to aký tejto našej smernice. Tiež potom, ako, ako sa implementujú články 85 uh, a 86 z príslušnej smernice, pokiaľ ide o reciprocitu. Rôzne zdroje mi totiž hovoria, že pokiaľ ide o verejné trhy, e, ešte sa podľa mojich e, informácií neudiala riešenie pre železnicu, e, teda pre projekt medzi, medzi Belehradom a Budapešťou, kde by sa mali angažovať investori čínsky, že masívne budú majú pracovať čínsky pracovníci, neviem, či bude veľmi spokojný e, Viktor Orbán. Otázka, či orgány verifikujú, že spôsob, akým sa robia práce, rešpektuje predpisy európskych smerníc. To je podľa mňa principiálne dôležité, či teda otázka znie, e, v tomto prípade proaktívne komisia už skúmala, pretože e, sa európsky sa otvárame a na veľkých stavbách veľkí ekonomickí aktéry ako Čína či USA svoje trhy naopak neotvárajú. A to je práve kľúčový, kľúčový bod v rokovaniach o TTIP. Sú to verejné, verejné trhy, kde napríklad e, americký zákon odmieta vstup cudzích e, pracovníkov. Ďalšia otázka. E, e, oficiálne dokumenty k verejnému trhu. Tento nástroj sa vytvoril na zjednodušenie postupov. Rada pritom dostala, bohužiaľ, elektronický postup sa pozdržal, oneskoril Komisia a parlamentu boli ambicioznejšie. Tento jednotný dokument je naozaj pokrokom, pokiaľ ide o postupy. Rád by som vedel, či to pokročilo v tejto oblasti a či môžeme nejak kvantifikovať ten pokrok v určitých krajinách. A či sú tu krajiny, ktoré zaostávajú, pokiaľ ide o tieto jednotné dokumenty. Veď to bude predsa zjednodušenie postupov na európskej úrovni. To je toľko. E, e, to sú teda moje otázky, pani predsednička. Ďakujeme stálemu spravodajcovi. Dám komisii slovo, aby hneď odpovedala na tieto otázky. Ďakujem. Pokiaľ ide o implementáciu v Belgicku, Belgicko neprijalo implementačné e, nariadenie, preto sme nedostali e, žiadne záverečné oznámenie. Prečo teda Belgicko je v tej skupine, ktorá netransponovala žiadnu z troch smerníc, o ktorých hovoríme? Pokiaľ ide o e, využitie obcí zo strany členských krajín, ťažko robiť predčasné závery, pretože mnohé členské krajiny netransponovali. Ale z tých prídivších môžeme povedať, že členské krajiny majú sklon využívať tú flexibilitu smerníc na plný, e, do plnej miery. A to je teda čosi, čo bolo našim zámerom skutočnosť, pokiaľ ide o to kritérium najlepšej e, ceny za kvalitu, to je e, čosi v, e, v členských krajinách a v tých prinízkých tendroch, tak vlastne členské krajiny nemajú dostatok kritérií na definovanie prinízkych cien v tendroch. Máme tu veľmi obmedzený feedback eh, a teda nemáme plný obraz, úplný obraz eh, k SPD. No už tak podľa pre nás to bola dobrá vec na zjednodušenie, aby postupy e-governmentu postupovali veľa lepšie. Naďalej sa snažíme pomôcť členským krajinám implementovať, aby sa to využilo eh, zo strany všetkých zainteresovaných. Nie sme však ešte v cieli. Thank you to the Commissioner. I'm going to hand over to the... Ďakujem komisii a teraz dám slovo ďalším poslancom. Ešte Mark, ešte k tomu bodu. Či prebieha vyšetrovanie v komisii, pokiaľ ide o regulérnosť e, toho trhu, ktorý sa má prideliť e, Číne, pokiaľ ide o realizovanie železnice Budapešť-Belehrad? Well, we are um, looking at this uh, procedure as well. Um, and that's as far as I can go for the time being. We are aware. To je všetko, čo vám môžem teraz povedať. Sme si vedomí toho, zaoberáme sa tým. I think that... Myslím si, že teraz dáme slovo ďalším kolegom. Dita, pani Šoltes, eh, De Jong a ďalší ako tieňový. Máte možnosť, pán Šoltes? Toto je možno na mieste, tu je na mieste otázka na komisiu. Mám otázku, pokiaľ ide o systém opravných prostriedkov, odvolaní, pokiaľ ide o krajiny EÚ. Preverili ste e, členské krajiny, pokiaľ ide o tento systém? či je v súlade so smernicou o opravných prostriedkoch, pretože v určitých členských krajinách vážny problém je v tom, keď neexistuje e, účinnú právnu ochranu. Máte len jednu úroveň jedného e, zodpovedného, ktorý rozhoduje. To by mohol byť problém pre, pre relevantnú právnu ochranu. Preto moja otázka znie, ja som zo Slovínska. My sa snažíme zmeniť v tom, tejto oblasti legislatívu. Bolo by veľmi pre nás dôležité vidieť, či je to len otázka smernice, ale ak sa porovná tento systém s inými systémami v určitých krajinách, v určitých systémoch je e, s najvyššou inštanciou najvyšší súd, alebo admi- e, správny administratívny súd, ale nie je dobré, ak sa to e, rieši na prvom kroku, pretože tá komplementárnosť e, potom vedie k tomu, že sa súťaží, kto je víťazom. Ak nejaký záujemca zažiada o revíziu, nie je to však prvý krok a preto sa pýtam. Mohli by ste prosím to preveriť a zodpovedať nám? Analizujeme situáciu v, práve v Slovensku, práve teraz. Ako ste povedali, situácia veľmi rozdielna v rôznych členských krajinách. To sme videli, keď sme mali prvé stretnutie e, siete tých národných odvolacích inštitúcií. Tá situácia sa ukázala veľmi zložitá a bude veľkou výzvou nájsť správnu aplikáciu vo všetkých členských krajinách práve kvôli tej rozmanitosti. Veľmi pozorne však vo všetkých členských krajinách to sledujeme, aby sa e, táto vec riešila. Situácia je to však veľmi zložitá. Je veľmi zložité dostať sa k údajom a my musíme spolupracovať s rôznymi členskými krajinami. 5 rokov som bol totiž členom tohto Národného revizného Eh, orgánu u nás v minulom storočí ešte musím povedať. Vtedy sa mi podarilo presvedčiť našu vládu, že nie je dobré eh, mať len jeden nezávislú inštanciu, ktorá bude mať záverečné slovo, pretože skôr či neskôr sa stanú miestom, sa príjmú veľmi subjektívne rozhodnutia. Treba mať eh, dodatočné kontroly, nejakú vyššiu inštanciu, ktorá to kontroluje po 20 rokoch je e, na čase. E, to je moje odporúčanie nominovať alebo vlastne dať tú moc najvyššiemu súdu, ktorý je to tak v iných krajinách, kde záverečným, záverečné slovo má najvyšší súdny dvor. Nemusí to byť však len jedno, jedna platforma právna ochrana musí byť teda naozaj v dobrých rukách. Určite s vami súhlasím, musí to byť účinné, musí to byť kontrolované. Ako hovorím, musíme sa pozerať na 28 krajín a systémov a snažíme sa zabezpečiť, aby naozaj prebiehala účinná e, forma riešenia problémov. Je veľmi dobré, že vy E, situáciu e, dobre poznáte. Možno sa priamo na vás ob, e, obrátime. Ja som práve pracoval v verejnom obstarávaní v tomto nezávislom orgáne. Môžem si o tom zavtipkovať, ak budeme teda ak sme mohli počkať 20 rokov, môžeme ešte chvíľu počkať, snáď nie ďalších 20, ale chvíľu áno. vám slovo teraz Dite. Ďakujem pekne, ja nie som odborníčka tak ako tu kolega, ale predsa len aj my by sme chceli, aby školy a nemocnice boli intubatívnejšie, aby sa dokázali prispôsobovať novým výzvam našej spoločnosti. Chcem sa teda e, opýtať na otázku implementácie článku 31 alebo otázkach inovačných partnerstiev, nakoľko sa to už implementovalo v členských štátoch. Ak by ste sa k tomu mohli vyjadriť. A druhá otázka to je o trošku znepokojenie. Vidíme čoraz viac vo verejnom ostarávaní, že požiadavka datovej lokalizácie je uvedené v, vo verejnom obstarávaní. Chcem sa opýtať, či si myslíte, že je to plne v súlade so znením smernice. Myslíme si totiž, že e, je to dôvod pre znepokojenie. Ďakujeme pekne. Dita, e, vraciam slovo späť komisie. Na to, že nie ste odborníčka, ste hovorili veľmi podrobne. K tomu vám teda možno zavolal, že tak podrobne vyznáte v tejto smernici. Obracujem sa na kolegov, či mi vedia v tomto pomôcť. Práve teraz totiž prebieha e, fáza kontroly implementácie. Nie som totiž e, v tejto chvíli schopná vyjadriť sa k tomu úplne presne. Nemáme zatiaľ ešte výsledky k dispozícii. Už teraz je však jasné, že obstarávanie inovatívnym, ekologickým, udržateľným spôsobom je zámerom celej tejto smernice. Preto sa snažíme, aby sa to eh, takto vnímalo aj v členských štátoch. Intenzívne eh, sa snažíme pomáhať členským štátom, aby to proste takto vnímali, aby mali eh, k dispozícii odbornú ehm, spôsobilosť na všetkých úrovniach Snažíme sa tiež, aby prebiehala spolupráca tiež s mluvnými orgánmi. Ale čo sa týka konkrétnej transpozície článku 31, tu naozaj som trošku bezradná, nedokážem odpovedať, obraciam sa na kolegov. Podľa smernice nie je možné neimplementovať všetky konania v tých členských štátoch, kde už prebieha, prebehla implementácia plnej miere tiež prebehla implementácia postupu o e, inovačných partnerstvách. Tiež onedlho máme v pláne osloviť členské štáty nie len s tým, či to implementovali, ale tiež, či implementácia je už v poriadku. Tiež chceme preveriť, či všetky postupy a konania boli náležite implementované. No, uh, uh, e, ďakujem pekne, viem, že je to súčasťou e, celej smernice. Ehm, chcela som sa len opýtať e, na nejaké možno najlepšie príklady. Možno by ste nám to mohli poskytnúť aj písomne. Viem totiž, že je to jeden z hlavných cieľov tejto smernice. Moja druhá otázka sa týka požiadavky datovej lokalizácie. Tieto požiadavky sa často využívajú vo verejnom obstarávaní Chcem sa opýtať, či si myslíte, že je to plne v súlade s novou smernicou? Alebo ako to vnímate? Ďakujem. Neviem, čo presne máte na mysli. Data localization rules that uh, it's... Toto pravidlá datovej lokalizácie je to jedna z podmienok, ktoré sú často v verejnom obstarávaní a síce, že tieto údaje by sa mali lokalizovať v jednom členskom štáte, čo je proti myšlienke jednotného digitálneho trhu. Well, I think there we need to come back to you. Budeme sa musieť eh, k tomuto vrátiť písomne. Ešte k vašej prvej otázke. Ide tu o to, či proces transpozície bol naozaj uzavretý a, a obsah sa bude skúmať až v ďalšej fáze potom. Žiaľ, ešte stále um, konanie prebieha, nedokážeme poskytnúť informácie ani žiadnych osvedčených postupov zatiaľ v tejto fáze ešte. Ďakujeme. Pán Šoltés, aj pán Tarabela. Možno návrh, ktorý by si mohla komisia vzať rucu pre ďalšie 10 ročie, možno by bolo vhodné pomáhať členským štátom aj tamovším orgánom, aby mali predstavu o tom nielen ako implementovať legislatívu e, z Európskej únie do domácej legislatívy, ale tiež ako to využívať v praxi. Dajme tomu partnerstvo pre inovácie, ako presne si to predstavujete, Viete, aké je ťažké vymyslieť, e, ako by to malo vyzerať? Viete teda, aký má byť konečný cieľ, ale neviete, ako sa k tomu dopracovať. Či sa má využívať e, nejaké konkrétny dialog alebo niečo podobné. Myslím si, že mnoho orgánov členských štátu by, by uvítalo takéto mm, rady, pokyny, podnety, nielen eh, čo sa týka samotného postupu konania, ale aj výsledkov. Teda, čo všetko by sa dalo dosiahnuť vďaka konkrétnemu prístupu. To sa eh, týka tvorivosti verejného obstarávania. Nie je to len formalita pán Tarabela ešte. Ja sa chcem vyjadriť jednej konkrétnej veci. A mňa to zaujalo v rokovaniach a síce boj proti um, um, zadávaniu uh, zákaziek tretím subjektom v kaskádovom efekte. Ukázalo sa, že eh, tieto reťazce um, subdodávateľov sú veľmi zložité. Eh, v texte sa uvádza, členský štát môže member state may. V skutočnosti sa to vzťahuje nielen na, na členský štát, ale na, malo by sa to vzťahovať na všetky ostatné články e, dodavateľského reťazca. Belgicko, dajme tomu, nevyužilo túto možnosť. Chcem sa opýtať, či by nám komisia mohla povedať, či ostatné krajiny využili túto možnosť získať jasnejší prehľad eh, o eh, všetkých článkoch dodavateľského reťazca. hand over to the commission. Okay. Uh, ja by som sa vrátila k profesionalizácii. Myslím si, že v tomto smere robíme naozaj veľa práve s cieľom pomáhať uh, úradníkom v členských štátoch, aby lepšie pochopili, ako môžu využiť tieto pravidlá vo svoj prospech v snahe zajistiť uh, ekologické, udržateľné formy obstarávania. Pred dvoma týždňami, ak sa nemýlim, prebehol seminár na Slovensku na túto tému. Boli tam zástupcovia regionálnych um, samospráv, zmluvných orgánov a zaznelo tam mnoho užitočných príkladov. Je to súčasťou aj e, balíka profesionalizácie, ktorý zavádzame tiež do praxe, aby sme pomáhali aktérom priamo na mieste. Mne veľmi záleží na tom, aby sme pokryli celý hodnotový reťazec. Nemá zmysel e, informovať len zmluvné orgány o pravidlách verejného vstarávania, ak potom, e, dajme tomu, orgány auditu, teda dvor auditorov, ešte stále vychádza z princípov z minulosti. Musíme teda obsiahnuť e, celý tento reťaz, tak povediac, všetky subjekty, ktoré sú súčasťou tohto procesu. Musíme ich pozorovať na modernejšie formy obstarávania, ktoré sú udržateľnejšie v povahy. Čo sa týka subdodávateľského e, reťazca, aj k tomu sa budeme môcť zrejme e, využiť, vyjadriť až neskôr, keď vyhodnotíme všetky aspekty transpozície. Zatiaľ ešte nemáme o tom konkrétnejší prehľad. Mr. coming very tiny, this is my, tiny. This is my last remark. I mean, I, I complete... Pán Šoltes, ešte úplne posledná poznámka. Ja súhlasím úplne s tým, čo ste povedali. Myslím si, že naozaj nastala chvíľa snažiť sa do spolupráce zapojiť aj Európsky dvor auditorov, komisiu, aj parlament. Malo by sa to ozrkadliť aj v rozpočtových konaniach, aby sa zmenil celkový prístup, aby sa o mnoho viac zameriaval na výsledky. Vďaka tomu by sme dokázali sledovať presnejšie výsledky verejného obstarávania. Nebolo by to len um, prínosom hľadiska splnenia formálnych požiadaviek, ale bolo by to aj efektívnejšie, účinnejšie. Pán Scheinfeld, ale ešte by som chcela poznamenať, že prebieha diskusia, ktorá sa e, týka tematiky, ktorá bola rozobratá dosť podrobne aj v predchádzajúcom volebnom období v oblasti verejného obstarávania. Už aj vtedy sa poukazovalo na to, že členské štáty v nedostatočnej miere transponovali túto legislatívu. Už vtedy sme e, to skonštatovali. Je veľmi frustrujúce, e, keď sa na niečom pracuje tak tvrdo ako v našom výbore. Pán Tarabela bol spravodajcom tejto téme. Je to veľmi frustrujúce, keď členské štáty niečo odsúhlasia a potom ich neplnia. Je to obrovská výzva, pán Scheinfeld? Ja chcem zapýtať, že... chciałem zapytać niejako troszkę o inną kwestię,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 Avšak musíme si uvedomiť, že ak zahrnieme do domácej vnútroštátnej legislatívy smernicu, teda vzniká takáto legislatívna povinnosť, je to jedna vec, ale druhá vec je, ako dosiahnuť svoj cieľ, pretože smernica nevzniká preto, aby sme vytvárali nové zákony, ale preto, aby sme dosiahli lepšie výsledky. Chcem sa opýtať komisie, keď viem, že to je zložité, Vždy to tak trošku e, súvisí aj e, s možným zásahom do práv členských štátov. Chcem sa však opýtať, či komisia overuje efektívnosť a účinnosť, či overuje, nakoľko sa plňa pravidlá e, efektívnosti účinnosti nakladania s verejnými prostriedkami. Hovoríme tu totiž o obrovských e, sumách e, z investícií v Európe. Ide tu o stovky miliárd eur každoročne a ak by efektívnosť e, nakladania s verejnými prostriedkami ak sa nezvyši efektívnosť nakladania s týmito prostriedkami, tak to v podstate bude znamenať, že sa tieto prostriedky premrhajú je v záujme členských štátov, aby sa využili tieto prostriedky čo najefektívnejšie, ak nie v jednej oblasti, tak potom inde. A tiež sa tu spomenula zásada najnižších nákladov, dokonca aj by sme mohli upozorniť tiež na niektoré eh, praktiky. Tak de facto marnuje się ogromné. Chceme, aby e, sa e, veci urobili lacno a v tomto procese sa často prebrhá množstvo verejných prostriedkov, pretože sa nakupujú tovary a služby lacno, ale kvalita je pritom nízka. Teda, okrem rôznych cieľov, ktoré by sa mali zahrnúť Musíme si uvedomiť, že efektívnosť nakladania s verejnými prostriedkami musí byť našim hlavným cieľom. A kým nebudeme schopní prekonať toto presvedčenie o, o zajistení najnižších nákladov, dosť ťažko sa nám tieto problémy podarí odstrániť. Komisia. Ešte predtým, než dám slovo, musím povedať, že my sme v našom výbore veľmi podrobne eh, prejednávali túto tematiku Podalo sa nám napokon presadiť e, zásadné princípy, čo sa týka štatistík. Európske verejné obstarávanie predstavuje 14 HDP Európskej únie, čo sú takmer 2 bilióny eur e, v celkovom objeme. Oh. Well, I mean, we are not the National Court of Auditors who would look at uh, how public uh, taxpayers' money are used uh, uh, uh nationally. Uh, Ďakujem pekne za všetky otázky. K vašej otázke by som sa možno postavila dvoma spôsobmi. Na jednej strane e, cieľom tejto novej generácie smernice je vylúžiť e, verejné prostriedky lepším, udržateľnejším spôsobom, aby sme sa dokázali vysporiadať s aktuálnymi výzvami tým, že sa vzdialíme od princípu najnižších nákladov, že upravíme kritériá, ktoré umožnia zmluvným orgánom, aby postupovali inak, než postupovali doteraz. To je jeden zo spôsobov, ako sa môžu dostať k cieľu. Tu sa dostávam tiež k profesionalizácii, aby sme teda ľudí školili, aby sa nastavili podmienky verejného starávania čo najvystihnejšie, aby mali všetci aktéry nástroje k dispozícii tak, ako ich potrebujú. Je to dlhodobý proces, nepodarí sa to zo dňa na deň. Veci sa totiž robili odlišne veľmi dlho a preto zmena potrvá istý čas. a tu naozaj investujeme obrovské úsilie do toho, aby to prinieslo ovocie. Isté, že nemôžeme nikoho nútiť na úrovni členských štátov, nemôžeme ich prinútiť eh, podrobiť sa našim odporúčaniam, môžeme ich len v podstate prinútiť, aby transponovali smernicu. E, tak či tak najefektívnejšie nakladanie s prostriedkami je konečným cieľom tejto smernice. Parlament bol v tomto smere tiež veľmi e, prínosným ktorom verejné e, výdavky vnímame aj v inom kontexte, v kontexte, dajme tomu, európskeho semestra. Myslíme si, že v kontexte Španielska, kde to bolo súčasťou procesu semestra, tam sa podarilo zlepšiť eh, konanie verejného vstarávania. Eh, dokázali sme zajistiť efektívnejšie nakladanie s verejnými prostriedkami. Boli však veľké nedostatky v tom, ako fungoval eh, systém verejného obstarávania predtým a preto bolo možné ho zlepšiť tak výrazne. A ďalej, čo sa týka um, auditových orgánov, aj vnútroštátne, aj európsky auditorov eh, v tomto procese majú svoju úlohu. Je to teda prístup, ktorý zahrňa mnoho rôznych stránok, aby sme sa dostali ku konečnému cieľu a síce, aby sa nakladalo efektívnejšie, lepšie s prosiedkami európskych daňovníkov. My eh, však Zatiaľ nie sme schopní vyhodnotiť, či každé jedno euro bolo naozaj vynaložené čo najefektívnejšie. To nie je totiž úloha komisie. Môžeme však dať dispozícii všetky nástroje preto, aby sme pomohli vyškoliť všetkých eh, príslušných pracovníkov, aby si lepšie plnili eh, svoje úlohy. Chcela by som ešte spomenúť, na to som pozabudla. Conference in Paris on the 2nd of June, uh, which we organized together with the OECD, E, chcela som ešte upozorniť e, aj na e, podujatie, ktoré máme naplánované, aby sme aj tam dokázali, ako zlepšiť, profesionalizovať naše systémy verejného obstarávania, aby sme sa dopracovali práve k tomu cieľu, ktorý ste popisovali, aby sme teda lepšie dokázali naložiť s verejnými prostriedkami. Ďakujem za všetky vaše podnety. Thank you. I don't see anybody else wanting to come in who's not already spoken. Ďakujem pekne všetkým. Ďakujem aj komisii. K tejto téme sa budeme musieť vrátiť. Je to veľmi dôležitá téma pre náš výbor, e, teda celá budúcnosť verejného starávania a tiež konanie voci porušenia už prebiehajú voči niektorým členským štátom. Chceme byť informovaní o aktuálnom vývoji. Veľmi radi vás čoskoro teda privítame opäť na našej schôdzi. Dúfame, že s podrobnejšími informáciami, ak sa nikto ďalší nehlási o slovo, týmto môžeme ukončiť dnešné stretnutie. Zajtra upozorňujem, že začíname o 9. hodine presne v tejto sále opäť. Pani predsedajúca láskavo ďakuje tlmočníkom.